Väzate na včerajšie zasadnutie? Podľa všetkého nie. Takže teraz e, sa dostávame k nášmu bodu programu e, v nadväznosti na e, vyhlásenia Rady a komisie v súvislosti s novým akčným plánom Európskej únie pre Afganistan a Pakistan. Pani ministerka, máte slovo. Veľmi pekne vám ďakujem. Vážený pán predseda, vážená pani Eštenová, vážení členovia parlamentu. Problémy, ktorým čeli Afganistan a Pakistan, to sú rovnaké výzvy, ako vidíme na celom svete. Vidíme extrémizmus, ktorý sa rozširuje a bohužiaľ častokrát sa toto dostáva až do ulic Európy. Našou angažovanosťou je potreba zabezpečiť, aby Afganistan a Pakistan sa nestali eh, bezpečnými útočišťami pre eh, teroristov, ale samozrejme, že by sme chceli aj eh, prispieť k zlepšeniu života v týchto dvoch krajinách. Samozrejme, že mnohé krajiny tam majú vojenské jednotky a naozaj sú angažovaní v týchto krajinách a je to veľmi dôležité, pretože je to skutočne obrovská výzva, obrovský problém v nadväznosti na Afganistan a Pakistan. A samozrejme, že v Pakistane sa nevyriešia tieto problémy, respektíve v Afganistane, pokiaľ túto situáciu nebudeme riešiť aj v Pakistane. Osud oboch krajín je vzájomne prepojený. Požiadali nás, aby sme predložili konkrétne, špecifické návrhy na zlepšenie situácie a preto vlastne predkladáme tento akčný e, plán pre Afganistán a Pakistan. Toto je akčný plán, ktorý bol e, prijatý v oktobri. Myslíme si, že tento akčný plán je dobrým nástrojom. Základná stratégia už bola predložená a potrebujeme prispôsobiť tie nástroje, ktoré už máme k dispozícii, e, k tomu, aby sme naozaj mohli plniť naše politické priority. A samozrejme, že vychádza tento plán z našich predchádzajúcich záväzkov. Identifikovali sme množstvo priorít a sme presvedčení, že naše opatrenia môžu byť naozaj veľmi efektívne. Pre, preto vlastne posilňujeme našu angažovanosť v týchto oblastiach a vysielame veľmi dôležité posolstvo tomuto regiónu. To znamená, že my e, budeme naďalej plniť svoje záväzky a budeme sa ich pridržiavať. A práve z toho dôvodu sme sa e, sústredili aj na také priority, ako je regionálna spolupráca. Pakistan v súčasnosti prechádza veľmi dôležitým období. Voľby skončili a dúfame, že táto situácia e, sa nebude opakovať, e, ktorá bola predtým, tá problematická situácia. Sme pripravení samozrejme Afgancov podporovať v tej práci, ktorá ešte zostáva pred nami a dúfame, že onedlho e, bude vymenovaná nová vláda, ktorá príde s novým e, programom a toto by malo viesť k novej spolupráci s medzinárodnou komunitou. Prezident Karzaj povedal v svojej inauguračnej reči, že je pripravený obnoviť svoje vzťahy s ostatným svetom. Očakávame veľmi silné vodcovstvo a angažovanosť zo strany pána Karzaja a jeho vlády. Nemôžeme jednoducho uh, sa dostať do takej situácie, že by sme mali ďalších 5 rokov bez akýchkoľvek zmien. Eh, musíme trvať na tom, aby postupne eh, Afganistan preberal na seba svoju zodpovednosť. Na budúci rok v Pakistane, v Afganistane bude viac medzinárodných vojenských jednotiek USA e, má poslať ďalších 60 tisíc e, vojakov a samozrejme aj ostatné krajiny e, slúbili, že aspoň 7 tisíc navyše, okrem tých 13 tisíc vojakov, ktorí sú tam už teraz, pošlu do tejto krajiny. A samozrejme, že toto je potrebné prepojiť aj s úsilím na občianskej úrovni. Samozrejme, že pokiaľ tam nebude patričná občiansk, patričný občianský rámec e, v týchto krajinách, tak e, nemôžeme čakať, že sa veľmi veľa vecí zmení. Je potrebné mať dobre fungujúcu vládu, e, štát, ktorý je právnym štátom a bezpečnosť, dobrú formu vlády a rozvoj to všetko musí ísť ruka v ruke a je to vlastne všetko súčasťou tohto riešenia. Afgánsky ľud si musí samozrejme uvedomiť, že potrebujú veriť svojej vláde, pretože v konečnom dôsledku je to ich vláda a ich vláda v podstate zodpoveda za to, aby sa zlepšila táto situácia priamo e, na mieste a toto je jediná možnosť, ako môžu v podstate Afgánci začať znovu veriť svojim vodcom. Potrebujeme podporovať tzv. afganizačný proces, ktorý je mimoriadne dôležitý v nadväznosti na to, čo sa tam teraz deje. Budeme zlepšovať a zvyšovať našu podporu zo strany EÚ e, s tým, že by sme chceli posilňovať kapacitu afgánskych inštitúcií, aby postupne sa mohli starať o svoje záležitosti na regionálnej aj e, na národnej úrovni. Samozrejme, že je veľmi dôležité, aby e, vláda fungovalo na základe e, dobrých noriem a aby sa rešpektovali ľudské práva. Takisto samozrejme je veľmi dôležitý rozvoj polnohospodárstva, ktorý je mimoriadne dôležitou prioritou, pretože musíme zabezpečiť, aby tá časť Afgáncov, ktorí žijú vo vidieckých oblastiach, e, mala možnosť si zlepšiť svoj život, aby to bolo pre nich e, výhodnejšie. Takisto musíme podporovať aj tých, ktorí boli predtým zaangažovaní do voje, vo vojenských konfliktoch, aby si našli títo ľudia iný spôsob obživy. A teraz by som chcela prejsť na Pakistan. Pakistan prešiel veľkými zmenami a transformáciami v poslednom čase. V roku 2008 bola e, znovu nastolená demokracia. Tento prechod k demokracii bol skutočne e, obdivuhodný, ale táto demokracia je ešte stále veľmi krehká a nestabilná Taliban v Pakistane sa stal e, veľkou hrozbou pre stabilitu tejto krajiny. Samozrejme, že počujeme o ďalších sebevražedných útokoch e, v Pakistáne a minulý týždeň to bola množstvo ľudí, e, ktorí prišli o život práve v nadväznosti na útoky takýchto teroristov. Európska únia samozrejme trvá na tom, aby e, tie odporúčania, ktoré v roku 2008 predložil Michal Gala, aby sa vlastne tieto veci e, začali realizovať, pretože to je naozaj e, spôsob, ako vlastne postupovať smerom k demokracii. A samozrejme, že Pakistan musí naznačiť, v ktorých oblastiach chce s nami spolupracovať. Budeme rozvíjať strategické partnerstvo s Pakistanom, ktoré je výsledkom veľmi úspešného stretnutia ad hoc e, v júli tohto roku. Chceme posilňovať ich stabilitu a práve preto vlastne pomáhame legitímnym inštitúciám v tejto krajine v boji proti terorizmu a proti obchodovaniu e, s ľuďmi, so zbraniami a tak ďalej. Dobré vodcovstvo je mimoriadne dôležitou vecou. A práve preto chceme pomáhať pakistanskej vláde, chceme im pomôcť v tom, aby boli schopní vytvoriť dobre fungujúce inštitúcie. Vítame ten fakt, že Pakistan preberá väčšiu zodpovednosť za svoju vlastnú bezpečnosť a stabilitu, ale dúfame, že vláda bude bojovať proti všetkým formám terorizmu, dokonca aj proti eh, tým ľuďom, ktorí využívajú eh, pakistanské územie na útoky, ktoré potom robia v Afganistáne. Samozrejme, že musíme zabezpečiť, aby sa vláda pridržiavala tých vecí, ku ktorým sa zaviazala. Samozrejme, že Vážený pán predseda, vážení členovia parlamentu, musíme urobiť ďalšie kroky, pokiaľ ide o našu angažovanosť v nadväznosti na Afganistan a Pakistan. Dnes má Európska únia pred sebou veľké záväzky a chce bojovať proti e, tým problémom a výzvam, ktorým tam čelíme. Obidve tieto krajiny spravili aj Afganistan, aj Pakistan zatiaľ e, veľmi veľké kroky. Ale samozrejme, že stratégia a samotné dokumenty nezlepšia situáciu. Teraz prišiel čas na to, aby sme tieto stratégie pretavili na skutočné, reálne, do, do skutočných reálnych opatrení v Afganistane aj v Pakistane. Ďakujem vám. Um, e, teraz e, pani Ďakujem pekne, pani predsedajúca, aby som začala tým Afganistanom. E, momentálne sa nachádzame vo veľmi dôležitom bode v našich vzťahoch. Tu treba pomôcť vláde riešiť priania afgánskeho ľudu a rôzne potreby. A situácia je veľmi nestabilná, takže treba prihľadať na to, čo sa deje v reálne v teréne. No a preto tie medzinárodné konferencie vrátane londýnskej na budúci mesiac sa budú zaoberať najmä týmito vecami. My e, do tejto krajiny e, dávame zdroje, komisia prislúbilo 200 miliónov eur a tieto zdroje potrebujeme na to, aby sme dosiahli reálny úspech a na to, aby tento úspech e, mohol napríklad v oblasti zdravotníctva Eh, spôsobiť, že viac Afgáncov až 80 bude mať prístup zdravotnej starostlivosti a takisto bude lepšie postarané o ženy a takisto sa bude bojovať proti chudobe. No a eh, je potrebné rozbehnúť, respektíve posilniť vzdelávacie programy s našim financovaním. Lenže toto je len začiatok. My eh, potrebujeme zabezpečiť, aby príspevok Európskej únie bol konzistentný a aby medzinárodná odozva bola koordinovaná. No a tu je potrebné, aby koordinátorom bolo, bola Organizácia spojených národov, a my máme momentálne prís, e, vynimočnú, e, vynimočnú príležitosť spolu s USA e, pomôcť a vyslať jednoznačné stanovisko voči medzinárodnému spoločenstvu o tom, že sme odhodlani túto situáciu riešiť. No a Prezident Karzaj by sa mal najmä snažiť v oblasti boja proti korupcii a zlepšenia vlády. Dôležité oblasti sú napríklad vláda zákona, a e, podpora polnohospodárstva. My podporujeme afgánsku vládu v budovaní administratívy v Kábule a e, v jednotlivých provinciách sa takisto e, budujú kapacity, aby sa zabezpečilo, že afgánska vláda dokáže zabezpečiť svojmu ľudu bežné služby, ktoré vláda poskytuje. Treba tiež zabezpečiť integráciu vzbúrencov, ktorí zatiaľ reagujú na volanie Karzovej vlády po spolupráci. Takisto e, medzinárodné spoločenstvo musí podporovať e, pracovníkov v Kabule. aby som chcel poďakovať e, týmu, ktorý tam je a vzhľadom k tomu, že dôveryhodnosť vlády aj politického systému spočívajú na e, tom, ako sa podarí prebudovať a rekonštruovať volebný systém. Chceli by sme pomôcť aj v tejto oblasti. No a ďalej treba optimalizovať štruktúry, e, ktorými e, pôsobíme v Afganistane a napríklad sa plánuje zlúčenie osobitného zástupcu EÚ alebo osobistných zástupcov EÚ v tejto krajine do jedného postu, do jednej pozície. A vďaka tomu bude možné vybudovať konzistentný prístup e, na základe modelov, ktoré uplatňujeme inde. No a teraz e, Afganistan. Dôležité je, e, že tieto krajiny musia spolupracovať v boji proti spoločným hrozbám a akčný plán založený na EU-Pakistánskom eh, e samite z júna, hovorím teda teraz o Pakistane. Eh, tu sa hovorí napríklad o podpore rekonštrukcie a podpore eh, budovania demokratických inštitúcií a súdnictva, ako aj občianskej spoločnosti a skvalitňovania obhajby ľudských práv. No a my naďalej podporujeme implementáciu odporúčaní z roku 2008, kedy tam bola vyslaná misia na pozorovanie volieb. No a Eh, Pakistan, eh, Pakistanu je prislúbených eh, zhruba 500 miliónov eur zo strany komisie do roku 2013 plus 100 miliónov obnoviteľných, teda požičky na obnoviteľné zdroje od Európskej investičnej banky. A pokiaľ ide o naše obchodné a politické vzťahy, tento akčný plán, na ktorom sme pracovali, zdôrazňuje potrebu akčného dialogu vo všetkých týchto otázkach. Na budúci rok by sa mal konať ďalší summit pod španielským predsedníctvom. Akčný plán tiež jednoznačne hovorí o tom, že Európska únia by mala využívať svoje skúsenosti v tomto regióne na e, pomoc Afganistánu a Pakistánu na rozbehnutie vzťahov so susedmi, najmä s Indiou. Toto sa nedá vyriešiť za jednu noc ale musíme, musíme sa pokúsiť aspoň začať prekl- e, preklen- preklenúť, alebo teda pokúsiť sa preklenúť tú nedôveru, ktorá vládne medzi týmito partnermi. No a pokiaľ ide o medzinárodné investície, my sa ako Európska únia musíme maximálne snažiť, aby sme podporili e, klímu, ktorá bude zahraničné investície priťahovať. No a Pakistan a Afganistan sú e, krajiny, ktoré majú budúcnosť a ja dúfam, že Európske inštitúcie a členské štáty sa pokúsia spoločne im pomôcť. No a už sa črta črtajú prvé známky úspechu, e, ktoré doteraz, e, teda krízy, ktoré doteraz medzinárodné spoločenstvo riešilo e, vojnovou cestou, tak sa zdá, dajú vyriešiť aj mierovou cestou. No a my potrebujeme viac než len myšlienky na to, aby sme tieto krajiny, aby sme týmto krajinám pomohli. Potrebujeme ľudí, potrebujeme rozhodnejšiu politickú agendu a odhodlanosť štátov a treba aj donorov. E, v juhovýchodnej Ázii alebo v južnej Ázii, pardon, v strednej Ázii sa neustále, neustále objavuje e, extrémizmus a pokiaľ e, a my nechceme bojovať zbraňami, ale budovať bezpečnú spoločnosť založenú na rovnosti. No a Európa môže podľa našich skúseností ponúknuť veľa. Akčný plán obsahuje napríklad príležitosť využívať naše skúsenosti na pomoc druhým a dúfam, že parlament ho podporí. Veľmi pekne ďakujeme, pani podpredsednička. A teraz eh, dávame slovo jednotlivým eh, rečníkom jednotlivých politických eh, skupín. Takže začíname s pánom Kasodilidisom za EPP. Dve minúty. Afganistan už nie je bezpečným útočišťom a e, Taliban nebol porazený, pretože bolo dokázané, že víťazstvo nemožno dosiahnuť vojenskými, len vojenskými prostriedkami, ale prílišné spoliehanie sa na vojenskú silu a zabíjanie vzbúrencov sa ukázalo byť protiproduktívne. Je e, potrebné budovať afgánske bezpečnostné kapacity a upevňovať správne riadenie na ústrednej, ale najmä na miestnej úrovni a podporovať rozvoj. V tomto kontexte je potrebná podpora pre proces zmierovania v Afganistane, e, najmä pokiaľ ide o e, tie osoby, ktoré sa pripojili vzhľadom na osobitné okolnosti k Talibanu. Akčný plán rieši všetky tieto výzvy, aby by ste mohli v nevojenských oblastiach zohrať významnú úlohu. Očakával by som však oveľa väčší dôraz na otázku narkotík, o ktorej ste hovorili, pani ministerka. Treba to povedať oveľa dôraznejšie a treba bojovať proti korupcii a zlému riadeniu. Pokiaľ ide o Pakistan. Áno, treba podporiť akčný plán. Tieto dva prípady sú prepojené a úspech jedného závisí od úspechu druhého. Pakistan by mal na budúce a v budúcnosti byť schopný aktívne čeliť prílevu e, e, vzbúrencov z Afganistanu. A pokiaľ ide o nedôveru medzi Indiou a Pakistanom, toto je prekažka celkového úspechu. Ďakujem. Ďakujem veľmi veľmi pekne. Ďalší rečník je pán Gualtieri. Ďakujem, pani predsednička, pani ministerka, pani vysoká predstaviteľka. Prostredníctvo tejto rozpravy by chcel Európsky parlament prispieť k rozvoju tohto regióna, ktorý je e, kľúčový pre bezpečnosť a stabilitu celej našej planéty. Prejavuje sa to aj vo vojenskej stratégii prezidenta Obamu, ako aj vo vyhláseniach e, predstaviteľov ďalších krajín, ktorí sa zaviazali vyslať ďalšie vojenské jednotky na podporu afgánskych bezpečnostných síl. Je to správny prístup a je správna aj snaha e, zamerať sa aj na iné veci, než je len e, boj proti e, Talibanu. Ale aby to bolo úspešné, potrebujeme bezpečný, prosperujúci a stabilný Afganistan a preto vojenská dimenzia musí ísť ruka v ruke s úsilím na civilnom fronte. Je potrebné podporovať hospodársky rozvoj, je potrebné podporovať správne riadenie, právny štát a proces zmierovania tak, aby to všetko prispelo k stabilite v Pakistane. A tu je miesto, kde môže zohrať svoju úlohu Európska únia, e, ktorá sa síce už e, snažila aktívne vystupovať napríklad v Pakistane prostredníctvom viacerých misií a prostredníctvom vynikajúcej e, práce e, pozorovacích misií, misií ASAP a e, ďalších aktivít EÚ v tomto regióne. Ale táto aktivita je oveľa, nie je dostatočne široká. Potrebujeme pôsobiť efektívnejšie, musíme zdôrazňovať občianskú a politickú stránku a v tomto smere je akčný plán veľmi vhodným nástrojom a bolo by potrebné ho v plnom rozsahu implementovať. Zároveň je potrebné uh, mať k dispozícii ad hoc prist, uh, eh, ad hoc nástroje na implementáciu cieľov akčného plánu. E, Európsky parlament je pripravený poskytnúť podporu akčnému plánu Európskej únie. Ďakujem. E, ďakujem. Hovorili ste oveľa dlhšie, než ste mali. E, pán Arlaky je ďalší rečník, minúta 30. Ďakujem. Ehm, my tu dnes hovoríme o akčnom pláne EÚ pre Afganistan a Pakistan. Ehm, Zahraničný výbor tohto parlamentu ma práve poveril úlohou spravodajcu pre novú stratégiu pre Afganistan. My potrebujeme novú stratégiu, ale otázka je, či potrebujeme vôbec stratégiu na e, strane civilnej, pretože doteraz aktivity v tejto oblasti neboli dostatočne konzistentné a mali len obmedzený dosah. Obávam sa, pani Aštanová, že nemôžem zdieľať to vaše vyhlásenie o Afganistane, pretože je príliš všeobecné, príliš byrokratické a príliš podobné súčasnému akčnému plánu. Myslím si, že parlament by mal prispieť k tomu, aby stratégia bola dôraznejšia, silnejšia, konzistentnejšia. E, e, získavam všetky potrebné informácie a v prvom rade musím povedať, že je veľmi ťažké získať e, dokonca aj tie základné údaje o tom, koľko EÚ vynaložila prostriedkov v Afganistane, kam smerovala pomoc EÚ a ako ju možno vyčísliť. My vieme, že každoročne sa tam vynaloží takmer 1 miliarda eur, čo je obrovská suma v porovnaní s afgánským rozpočtom 6,9 miliardy. Predstavuje to teda takmer 20 HDP Afganistanu a ak by sa riadne tieto prostriedky využili, mohli by zvrátiť osud tejto krajiny. Druhá poznámka súvisí s tým, že je potrebné identifikovať záujmy EÚ v tejto oblasti. Uh, ja sa preto chystám e, zamerať e, časť mojej správy alternatívam pestovania maku na výrobu opia. Ďakujem. 1,5 e, minúty pre zelených. Eh, Pani predsednička, myslím si, že v akčnom pláne existujú veci, ktoré treba uvítať, ale ako kolegovia už povedali, viaceré veci tam nie sú obsiahnuté. Vždy existuje viacero veci, ako sa pozerať na problémy a niekedy máme eh, tendenciu podceňovať každodennú realitu ľudí v Afganistane a v Pakistane. Veľa ľudí tam zomiera, dochádza k cielenému vyvražďovaniu a zariadeniu somalijského obyvateľstva a dochádza k mnohým incidentom. Afgánska polícia do nedávna slúžila ako potrava pre zbranie talibancov pokiaľ ide o medzinárodnú odozvu, vítam to, že komisia hovorí o opätovnom spustení spolupráce predovšetkým e, s Indiou. Regionálna spolupráca je dôležitá a zaujímalo by ma, ako sa budeme zaoberať inými e, oblastiami napätia, ako je napríklad Kašmír v Pakistane. E, treba podporiť všetko, čo sa robí v tomto regióne. My potrebujeme, aby Pakistan Eh, aby, aby sa zistilo, akú alebo nakoľko účinne, účinnú pomoc poskytujeme mnohým vnútorne presedleným osobám Pakistane a osobám, ktoré v minulosti boli presované medzi Pakistanom a Afganistanom a je potrebné venovať pozornosť aj vzdelávaniu a uspokojovaniu potrieb obyvateľstva a predovšetkým týchto vnútorne presídlených osôb. Ďakujem. Ďakujem. Ďalší rečník je pán Tanok. Vojen Nemôžeme si dovoliť, aby misia NATO v Afganistane zlyhala jednoducho. E, všetky členské štáty by mali prislúbiť e, viac e, vojakov, ale napriek tomu NATO nedokáže poraziť Taliban, takže možno zlyha celá táto kampaň. No a Afganistan, to je v podstate katastrofa, ktorá len čaká na to, kým spadne. Je to, pardon, hovorím o Pakistane, je to, je to jadrový štát, ktorý má slabé E, vedenie a množstvo e, extremistických skupín. Napriek tomu sa musíme snažiť. Napríklad elementy pakistanského e, ISA majú akoby tichú podporu zo strany Talibanu v teréne, len teraz si uvedomujú s veľkou neochotou problémy vo vlastnej krajine. No a E, Pakistan, tam sú zase problémy s tým, že pravdepodobne e, skrýva teroristov, ktorí pôsobia na indickom území cezhranične. No a ak Pakistan má dostať e, vojenskú pomoc, tak operácie proti teroristom a džihadistom musia byť efektívne. Ak Európska únia má poskytovať nejaké financie, tak Pakistan musí poskytnúť garancie, že tieto peniaze potom nepôjdu E, týmto e, podvratným vojenským zložkám na hraniciach s Indiou. No a ďalej, hranica medzi Afganistanom a Pakistanom e, je neustále výbušná a veľa závisí od toho, ako sa bude správať celé veci India, ktorá si zaslúhuje našu podporu. Pekne ďakujeme, pán Tanok. Pán Majer. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, pani podpredsednička. Moja skupina nikdy nepodporovala uh, nikdy nepodporovala prístup e, severoamerického prezidenta Busha k e, Afganistanu. A e, teraz sa ukazuje, čo sa tam vlastne deje. Momentálne v Afganistane je skorumpovaná nelegitímna vláda, je tam množstvo obetí, práva žien trpia každým dňom. No a preto by bolo logické stratégiu zmeniť. No a nám je skutočne ľúto, že prezident Obama sa rozhodol mm, pokračovať v tomto vojenskom riešení a posielať do Afganistanu ešte viac vojakov, než už tam je. Takže Európska únia by podľa nás nemala ísť týmto smerom, pretože je tu riziko. Je tu riziko, že budeme vytvárať nový Vietnam v 21. storočí a to v Afganistane. Afganistan, tam jednoducho história ukázala, že vojenské riešenie nemá zmysel. Treba ísť cestou spolupráce. Spoluprácu treba posilniť. Jednoducho treba posilniť diplomatickú stránku a konflikt eh, v tejto skutočne veľmi dôležitej geostrategickej zóne, eh, ten nemá zmysel. Eh, jednoducho si týmto zarobame na ďalší Vietnam. Pekne ďakujeme, pán Majer. A teraz jedna minúta, pani Sinclair. Ďakujem, Ďakujem pani predsedajúca. Ja som mala možnosť sa stretnúť s vojakmi z Afganistanu, ktorí sa vracali do Británie a počúvala som vždy to isté, že e, nie sú dobre vybavení a pritom Spojená, e, Spojené kráľovstvo do tejto skorumpovanej inštitúcie nalieva 140 miliónov libier každý deň. Čiže toto sú zložky, ktoré boli vycvičené, ktoré boli vyslané do Afganistanu. To sú ľudia, ktorí napríklad cvičia policajtov v Afganistane, vojakov v Afganistane. A ako ste povedali, toto je skutočne veľmi dôležitá oblasť sveta. Je to oblasť, kde potrebujeme dosiahnuť určitý pokrok. A ja mám s tým taký problém, že je tu určitý nedostatok, e, nedostatok skúseností. Kathy e, e, Ashton ako vysoká predstaviteľka, teda to tvrdia ľudia, že nemá dostatočné skúsenosti, ehm, nebola zahraničnou ministerkou a e, takisto nikdy nepracovala v cestovnej agentúre. Toto je veľmi delikátna práca, to je práca, ktorá vyžaduje, e, vyžaduje veľkú zmenu a jednoducho pani ešte nie je dostatočne skúsená. Ja si to myslím tiež. Ďakujeme, pani Sinclair. Teraz e, pán Klaes na 1,5 minúty z nezaradených Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Na prvý pohľad sa závery rady k Afganistanu zdajú byť celkom vítaným kontrastom k, k, bojovej, k bojovému postoju Spojených štátov aj Spojeného kráľovstva. Ale keď sa pozrieme do hĺbky, tak ide v podstate akýsi, o akúsi zmes naivnosti a e, nedostatočnosti. Rada je jednoducho absolútne naivná, keď si myslí, že e, demokraciu zasadí ako taký jemný kvietok do skutočne nehostinnej pôdy v Afganistane. No a tam jednoducho ešte stále funguje e, systém rodový a e, demokracia tam nemá miesto, to jednoducho nebude fungovať. No a po druhé je tu problém byrokracie. Jednoducho, ak sa pozrieme na to, že ten byrokratický model, e, ktorý e, u nás uplatňujeme e, na rozhodovanie, e, by sa uplatnil v tejto krajine, to jednoducho nebude fungovať práve kvôli e, problému korupcie. Jednoducho, e, táto kmeňová spoločnosť v Afganistane, e, ktorá, ktorá má vlastné zákony, zákony kmeňa, rodiny, e, ona má určité výhody, ale nie je to taký systém, ako máme my. No a pokiaľ, pokiaľ ide o problém pestovania opiových e, makovic, tak e, Taliban e, toto nespôsobil. Taliban práve znížil produkciu opia o 90%, ale od invázie do Afganistanu Afganistan sa znova stal jedným z najväčších svetových producentov opia. No a mm, správa hovorí, ja tu citujem, že neistota v Afganistane nemôže byť riešená len vojenskými prostriedkami. Konec cita- citátu toto znamená, že e, toto môže znamenať len to, že aj vojenská aktivita môže mať určitú legitimitu, ale ja si myslím, že nie, pretože doteraz sme v Afganistane bojovali trikrát e, v 19. aj v 20. storočí a už by sme sa, myslím, z toho mohli poučiť. E, Taliban jednoducho utláča ženy, nemá absolútne žiadnu predstavu o demokracii a zabíja britských vojakov. A je to vyslovene nepríjemná organizácia. Ale myslím, že by sme mohli zabrániť aspoň tej poslednej časti tým, že by sme tých britských vojakov odtiaľ stiahli. Je to jednoducho vražda absurdné, je to zbytočné a nemalo by to takto pokračovať. Veľmi pekne ďakujeme. Pokračujeme ďalej v našom zozname rečníkov. Pán Salafranka, 1,5 minúty. Ďakujem veľmi pekne. Ehm, keď sa pozrieme na to, aký problém majú Spojené štáty v Afganistane, tak e, to skutočne nie je príjemné. Prezident Obama, tomu trvalo tri mesiace, kým e, vytvoril nejakú globálnu stratégiu, aby mohol reagovať e, na túto situáciu. A vie sa, že táto nová stratégia Eh, v podstate ráta s tým, že sa v krátkom čase do eh, Afganistanu dislokuje množstvo eh, vojakov, že do roku 2011 by tam malo, mali, stup, stupnúť, mali stupnúť počty tých vojenských síl, že sa budú lepšie koordinovať jednotlivé zložky a že sa bude budú brániť najmä veľké mesta. No a e, pani Ešten, e, naša úloha je v podstate reagovať e, európskym spôsobom po tejto alebo na tejto londýnskej konferencii na tento americký plán. Ide v podstate o akýsi jednoduchý plán. Naša reakcia musí byť koordinovaná s ostatnými medzinárodnými inštitúciami v tom, že musíme podporiť napríklad koordináciu prostredníctvom OSN a musí to byť reakcia konzistentná. No a v tomto zmysle, pani Ešten, by som sa vyjadril dvomi spôsobmi. V roku 2000 2005 sa e, konala mm, pozorovacia misia z tohto parlamentu, ktorá mala možnosť e, e, sa stretnúť s generálom Gratianom, ktorý v, tej čas, v tom čase pôsobil v Afganistane. 44 krajín krajín, ktoré pôsobia v Afganistane, 28 z nich jednoducho e, v tejto chvíli e, nejakým spôsobom neprispieva efektívnym spôsobom k boji proti e, tým neduhom, ktoré v Afganistane existujú. No a takto sa, pani ešte nedá vyhrať vojna. V súčasnosti, treba si to priznať, je tam vojna, ale Eh, žiaľ nie, na, na strane teda medzinárodnej koalície tam jednoducho nie je dosť eh, odhodlania. No a ja si myslím, pani Ešton, že jedným z hlavných cieľov Európskej únie by malo byť skoncentrovať sa na tieto snahy. My e, v podstate máme miliardy eur, ktoré môžeme investovať do, to, do tejto oblasti. Veľmi pekne ďakujeme pánovi Hovitovi. Pán Hovit teraz na jednu minútu. Ďakujem pekne. E, ak si spomeniem na niektorých vojakov, e, kaprala Lendliho, ktorý e, zomrel v Afganistane, tak to je len jeden zo stoviek britských vojakov, ktorí zahynuli tento rok. A ja si e, musím pripomenúť ich rodiny, um, ale aj rodiny Afgancov, Pakistancov a ostatných Európanov. Skrátka, tu trpia všetci. No a my sme v tejto... My v tomto parlamente máme povinnosť urobiť všetko, čo je v našich sílach, aby sme podporili mier a prosperitu v Afganistane. Ak totiž e, máme brať vážne zmeny, ktoré zavedla Lisabonská zmluva a vytvorila miesto pre spoločnú európsku zahraničnú politiku, tak už jednoducho nie je možné eh, si ďalej zakrývať oči. V prvom, treb, v prvom, na prvom mieste treba zabezpečiť, eh, aby aktivity členských štátov eh, boli zosúladené s touto novou stratégiou. Po druhé, ja vítam záväzok pani ešten, ako vysokej predstaviteľky vytvoriť v Afganistane post skutočne mocného zástupcu Európskej únie. Toto je znak toho, že pracujete Eh, na, na naplnení novej eh, zmluvy, Lisabonskej zmluvy pre Úniu, ale aj na budúcnosti Afganistanu. A po tretie, európske eh, členské štáty musia zabezpečiť stovky alebo teda vyškolenie stoviek nových afgánskych policajtov, pretože aj takto sa dosiahne poriadok v tejto krajine. Ďakujeme, pán Hovid. Pán Gorens, 1,5 minúty. Ďakujeme, pani predsedajúca. V prvom rade by som musela, musel zdôrazniť, že totálne nesúhlasím s tým, čo povedala pani Sinclair na uh, uh, slova pani Ešten. V Afganistane jedno dieťa zo štyroch e, nedosiahne vek piatich rokov. K týmto e, všetkým nedostatkom sa, prijíma, sa pripájajú aj nedostatky v oblasti demokracie a hlavne bezpečnosti. Preto je nevyhnutné riešiť problémy Afganistanu v jeho regionálnej dimenzii. Tu treba e, dodať, že tým, že E, NATO sa zaoberá predovšetkým vojenskými otázkami, e, sa Európska únia stáva privilegovaným aktérom v iných oblastiach. Humanitné aktivity Európskej únie, jej nástroje rozvojovej spolupráce e, ukazujú, že bez takejto podpory by aktivity NATO boli odsudené na neúspech. Toto všetko e, poskytuje afganským občanom slubnejšiu perspektívu. E, Európska únia má obrovskú zodpovednosť tejto oblasti, ale zodpovednosť Afganistanu je ešte väčšia, pretože krajina je príliš skorumpovaná, príliš rozdelená, príliš e, dezorganizovaná. Je to úloha himalajských rozmerov, ale to nie je dôvod pre nás, aby sme založili ruky a nechali krajinu na pospas eh, eh, fundamentalistom každého razenia. Ďakujem pekne, pani Kiel Mielsen, jednu minútu. Áno, musíme sa vymaniť z pasce v Afganistane, do ktorej nás uvrhol režim Žorža eh, Busha. Boli spáchané veľké chyby v medzinárodnom spoločenstve, ale je potrebné, aby sme ich napravili, pretože hrozí, že úplne stratíme podporu a dôveru afgánskeho obyvateľstva, ktoré sa uchýlili k Talibanu. Je potrebné, aby sme na to využívali aj medzinárodnú pomoc, ale musíme zabrániť tomu, aby boli diskreditované mimovládne organizácie. Prečo sa Európa vôbec angažuje v Afganistane? Ide o to, že túto krajinu treba e, vymaniť z osidiel e, e, násilia a preto treba dávať prednosť investíciám na podporu zdravotníctva, školstva, na podporu miestnych orgánov. Musíme uvažovať o tom, ako by mali byť tieto prostriedky využité. Nemali, nemala by Európa e, využívať tieto prostriedky e, tam, kde to nie je účelné. Ja Pán Van Orden, jedna minúta. Vážený pán, vážený pán predseda, nový akčný plán a v nadväznosti na Afganistán a Pakistán. Samozrejme, že si viete predstaviť, že toto situácia sa bude odvíjať od toho, čo bude robiť EÚ. Samozrejme, že by sme mohli prispievať, ale toto je potrebné samozrejme v kontexte širšieho medzinárodného, medzinárodnej úrovne a naozaj je potrebné skutočne bojovať e, e, za patričné hodnoty a to nie je možné, aby to robila len Európska únia. V tomto dokumente som našiel len štyri odkazy na USA a len jeden odkaz na NATO. A v konečnom dôsledku v podstate je práve táto angažovanosť zo strany NATO veľmi dôležitá, pretože bez e, stability nie je možné vlastne očakávať, že bude e, dobré vedenie a riadenie v tejto krajine. Pokiaľ ide o Európsku úniu, Európska únia napumpovala 8 miliard eur od roku 2001 do Afganistanu, ale e, nič sa prakticky nezmenilo a my máme nejakú predstavu o tom, že čo všetko vlastne e, z týchto peňazí išlo úplne bokom. My sa musíme zamyslieť nad tým, e, že ako zapadá vlastne príspevok EÚ do tohto širšieho do tejto širšej medzinárodnej angažovanosti. Veľmi pekne ďakujeme pani Ernst Cornela. Ďakujem veľmi pekne. Dnes po 8 rokoch všetci vieme, aj tí, ktorí to nechceli vedieť, že táto vojenská stratégia v Afganistane e, zlyhala. Samozrejme, že e, častokrát sa zle, vlastne zabraňuje práve týmto zlepšenie situácie v Afganistane a preto je potrebná radikálna zmena stratégie. Potrebujeme radikálne zmeniť stratégiu, musíme sa odkloniť od vojenských jednotiek a prikloniť sa k ľuďom. 50, viac ako 50 Afgáncov sú nezamestnaní. Väčšina z týchto ľudí žije v úbohej chudobe v krutej chudobe a práve preto musíme položiť do popredia sociálne otázky a preto by sme chceli požiadať komisiu a všetkých zaangažovaných a samozrejme, že e, sa musí posilniť zodpovednosť vlády, musí sa e, e, zdôrazniť rozvoj vidieka a tak ďalej. Ale veľmi úprimne hovorím, že ak znovu v podstate vstadíme na vojenské dobrodružstva, tak uh, riskujeme veľmi veľa, pretože je 5 minút uh, do, pred 12. Veľmi pekne ďakujeme. Uh, pán Brons, pani Vážená pani predsednička, myslím si, že by sme mali myslieť na jednoduché veci. V prvom rade sa musíme... My sme išli do Afganistanu s istým cieľom. V prvom rade sme chceli zlikvidovať e, bázu Al-Kaidy, ktorá ohrozovala e, stabilitu v regióne. Druhá poznámka. Žiaľ, e, ako vieme, západní vojaci nasadení v Afganistane sú čoraz väčšmi vnímaní ako okupačné sily a to je veľmi veľký problém, ktorý treba každodenne riešiť. A tí, čo hovoria e, inak sa milia, lebo ja som tam bol. Po tretie, bezpečnosť sa prudko znížila. Ešte pred niekoľkými rokmi bolo možné sa pešo prechádzať po Kábule. Dnes už to nie je možné. A e, tieto medzinárodné operácie v teréne prudko zlyhali a nechceme, aby sa toto zlyhanie opakovalo. Aké to má dôsledky? Myslím si, že treba skutočne povedať, že Al-Kaidu sme viac menej rozložili, ale otázka je, či môžeme už odísť. Keby sme odišli dnes, tak by sa e, mohli vrátiť tieto síly, e, ktoré sme chceli vyničiť. E, a pokiaľ ide o kľúč, tým je afganizácia riešenia konfliktu a odovzdať e, e, riešenie konfliktu e, Afgáncom, ale tu pôsobí ešte stále Taliban. A pokiaľ ide o sociálnu situáciu, táto je ešte stále veľmi nepriaznivá a samozrejme uplatňujeme kritéria, ktoré nie sú našimi kritériami, ale musíme uplatňovať kritéria vlastne Afganistanu. A našim pôvodným cieľom je samozrejme samozrejme e, naďalej e, zaručiť, aby, sa, aby Al-Qaida už nemohla pôsobiť. Pán Žuvan, ďakujeme. Pani Gomez, jedna minúta. Afganistan a Pakistan majú priamy dopad na Európu a to je hlavné posolstvo, ktoré musíme komunikovať občanom Európy. Musíme hovoriť e, úprimne a s odvahou. A v tejto súvislosti vítam nový akčný plán Európskej únie pre Afganistan a Pakistan, pretože tu ide o skutočne veľmi rozsiahly program a e, pomoc pri budovaní kapacít e, v nadväznosti na administratívu. Samozrejme, že len takéto úsilie môže v Afganistane prispieť k budovaniu štátu, ktorý je potrebný na to, aby sa ukončila vojna a aby sa zabezpečil rozvoj. Európa nemôže opustiť Afganistan medzinárodná vojenská a občianská prítomnosť, preto tam bude potrebná ešte po mnoho ďalších rokov. Ja by som e, chcela to uzavrieť tým, že skutočne si myslíme, že je nedôstojné, že francúzska vláda takýmto spôsobom zasahovala v nadväznosti na afgánskych občanových krajine. Ďakujeme pani Gomez. Pán Butikofer e, na jednu minútu. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Nemôžeme jedno pochopiť e, túto krutú realitu, potom je to naozaj veľká škoda. A teraz hovorím e, k vám, Lady Ashtonová pretože vy ste hovorili, že je potrebné, aby sa členské štáty angažovali, angažovali v misii EUPOL. Naozaj si to myslíte? A predsa len nedáme dokopy tých 400 policajtov, to je predsa smiešné a to je e, vlastne cynické, pretože naozaj myslíme vážne to, čo hovoríme. Na to sa musím opýtať. Už pred dvoma rokmi e, Európska e, bezpečnostná agentúra povedala, že je skutočne otázne, že či je možné vlastne takýchto policajtov financovať. Prečo v podstate ich nefinancujeme, e, aby e, sme im zabránili v tom, aby prebehli k týmto vojenským štváčom a k Talibanu. Ja mám taký dojem, pani Eštonová, že Európa robí, hovorí veľké slova, ale vidíme, že aké malé a, a, a vlastne úbohé sú činy, ktoré robí e, Európa. Pán Gáler, ďakujem veľmi pekne za slovo. Áno, nový akčný plán pre Afganistan a Pakistan, to je správne, ale to, čo bolo predložené, to sa mi zdá skôr ako dva samostatné akčné plány, ktoré boli potom spojené do jedného. To, čo sa tu povedalo o obidvoch krajinách, to skutočne môžem pod, podporiť, pretože v Afganistane sme sa, um, myslím si, um, na základe minuloročných skúseností dosť poučili. A v Pakistane samozrejme chceme, aby E, prišlo k novej politike a aby e, sa skutočne sledovali e, voľby, pretože v tých krajinách potom je možné naozaj patričné odporúčania dať tým, ktorí začínajú budovať túto krajinu. A ja sa prikláňam k stanovisku Rady a komisie, ale ja pochybujem o tom, že či to je naozaj rozumné, takáto spoločná stratégia, pretože síce tam naozaj je e, tisíc kilometrov dlhá hranica, ktorá nie je kontrolovaná ani z jednej strany, je priechodná a rozmýšľam nad tým, že či to nemá v podstate aj nejaký dopad na ďalšie e, hranice. Takže čo vlastne chceme dosiahnuť? Chceme dosiahnuť dialog medzi afgánskym a pakistanskou vládou, chceme ľuďom priamo na mieste povedať, že tá politika, ktorá um, sa tam presadzuje, že tu e, vlastne podporujeme. Toto sú otázky, ktoré kladiem a dúfam, že na ne dostanem odpoveď. Ďakujem vám. Ďakujeme pekne, pán Galer, pán uh, Juan Munroa Pasku. Ďakujem vám za slovo, pani predsedajúca. Akčný plán e, pre Afganistan a Pakistan, ktorý bol e, minulý október prijatý, je dobrý dokument ako taký. Hovorí sa tam o vytvorení nových podmienok v nadväznosti na medzinárodnú komunitu a, v Európsku úniu a s tým, že by sme mali vlastne plniť istú podpornú úlohu. To isté sa samozrejme predpokladá aj zo strany USA v nadväznosti na oblasť bezpečnosti. Tvrdí sa, že ďalších 30 e, tisíc vojakov by malo pomôcť e, v afgánskym silám, keď v podstate by v roku 2011 sa začalo so stiahovaním tohto vojska i keď um, EÚ a USA majú podobné ciele, to znamená vytvoriť také podmienky, aby afgánska vláda mohla začať konať a prebrať zodpovednosť za svoje vlastné záležitosti. Bohužiaľ, ten časový rámec je dostatočne, e, je značne odlišný, pretože adekvátnu bezpečnosť pravdepodobne dosiahneme do roku 2011, ale pokiaľ ide o obudovanie tohto štátu, to bude asi pravdepodobne dlhšie trvať. Takže nevieme, čo bude, um, keď uh, tieto jednotky z USA budú stiahnuté. Budeme pripravení prebrať takúto úlohu, poskytovať aj bezpečnosť v Afganistane. Myslím si, že na toto pripravení nebudeme a potom budeme mať problémy. Veľmi pekne ďakujeme. Teraz Milan Mon. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Ja som veľmi rád, že švédska, švédske predsedníctvo potvrdilo záujem Európskej únie stabilizovať e, situáciu v Afganistane prostredníctvom akčného plánu, ale ja by som chcel vedieť viac, e, čo sa e, tam hovorí o financovaní, pretože v tejto krajine, pre, tento, pre túto krajinu bude veľmi dôležitý bod januárova londýnska konferencia, čiže my by sme chceli vidieť jednoznačné Eh, jednoznačné záväzky, ktoré zblížia Európsku úniu a vládu Afganistanu. A tu je veľa možností, teda boj proti eh, obchodovaniu s drogami a eh, pestovaniu opia. A ja mám troška problém, že konferencia, na ktorej vystúpil prezident Karzaj a vyjadril sa k otázke korupcie, priniesla veľmi znepokojivé fakty. A preto veľmi nedávno mm, prezident Obama tiež veľmi dôležito rozhodol o dislokovaní 30, 30 tisícov vojakov do Afganistanu a my musíme koordinovať naše činnosti s e, týmto partnerom. V Afganistane nám nejde len o prosperitu a stabilitu Afganistanu samotného, ale o stabilitu celého regiónu a mm, takisto krajiny, ktorá je veľmi dôležitá, Pakistanu. A takisto je tu otázka našej vlastnej bezpečnosti, pretože ak e, bude pokračovať e, Al-Qaida tak, ako pokračuje, tak to tiež nebude dobre. No a, a v podstate Západ závisí od dobrých, dobrých výsledkov v Afganistane a nie je možné si dovoliť zlyhanie. Takže my e, jednoznačne e, týmto podporujeme aj našich vlastných občanov a preto potrebujeme transparentnosť a jednoznačnosť a bolo by dobré, e, bolo by dobré vysvetliť, čomu čelia naši spoluobčania, ktorí sú vysielaní do Afganistanu, aké nebezpečenstva tam hrozia. No a tu jednoducho zlyhanie nie je možnosťou. Ako som povedal, sú, je v hre veľa dôležitých vecí. On? Jeden afganský priateľ mi v jednom bode povedal, že je dobré, že je Západ angažovaný v Afganistane. ale v roku 2001 konštatoval tento človek, že vlastne majú pocit, že sú Eh, istým spôsobom obsadený, ale že Taliban vlastne je ďaleko tvrdšou obsadzujúcou mocnosťou. Vidíme, že tá situácia sa veľmi nezmenila, ten Taliban tam je a vidíme, že sa vojenským spôsobom nedá všetko vyhrať. A aký je vlastne cieľ? Eh, krajinu, ktorú nie je možné dostať pod ruku eh, a kontrolovať, tu nie je možné ani centrálne riadiť vládou a preto Al-Qaida a terorizmus sa tam koncentrujú. A potrebné je potom zodpovedať na patričné otázky. A ako môžeme vlastne odpovedať na tieto otázky? Náš kolega položil niektoré otázky v nadväznosti na tento akčný plán a celkový strategický plán a konferenciu a Obamov plán a tak ďalej. Otázne je, že či je to skutočne správne e, takýmto spôsobom E, prepojiť tieto dve krajiny a súhlasiť aj s tým, čo sa tu povedalo o Indii. A ešte nikdy som nevidel, pokiaľ ide o vývoj, že keď vojenský e, zahraničný tlak e, sa stiahne a vychovajú sa vlastní vojaci, že potom tá ideologická časť občianskej vojny, ktorá má istý cieľ, tá pravdepodobne prehra, pretože ja mám obrovské starosti a trápi ma to, že či e, vôbec to má nejaký význam, aký by mal byť vlastne tento plán e, vychovať tam e, vojenské zložky, ale súčasne bojovať aj proti terorizmu a tak ďalej. Ďakujeme veľmi pekne, pán Brok. Teraz pristupujeme ku Catch the Eye. Veľmi veľa kolegov požiadala o slovo, takže prosíme vás, neprekročte tú hranicu jednej minúty, ktorú máte e, vyhradenú pre váš prejav. Bezpečnosť v Afganistane sa horšila v poslednom čase kvôli tomu, že e, tu chýba kontrola e, tejto celej krajiny, pretože istá časť krajiny je pod kontrolou takýchto kmeňových fánov ehm, a napriek tomu, že sú vojenské zložky, ktoré sa snažia chrániť občan, občanov, eh, je to problematická situácia v tejto krajine a také krajiny ako sú USA a iné zložky, ktoré sú činné v Afganistane, sa nemôžu odtiaľ stiahnuť pretože tu potrebujeme aj politický, aj vojenský prístup. Musíme samozrejme spoločne prepojiť tieto veci a potom sa zamerať aj na regionálny prístup aj v Pakistane, aj v Afganistane. A tento Európsky akčný plán je veľkým krokom na posilnenie bezpečnosti a posilnenie delikátneho procesu v nadväznosti na budovanie kapacít, administratívy a tak ďalej, podporu ľudských práv a tak ďalej. Veľmi pekne ďakujeme. Teraz Pán Tipič. A chcela by som povedať, že plán Európskej únie je úplne opravnený, pretože naša pomoc sa týka... ...v ...życia dla ľudnosti. I možno... Naša pomoc sa týka predovšetkým zvýšenia bezpečnosti a pomoci obyvateľstvu. Pokiaľ ide o bezpečnosť, tu pokros, pokrok bude vplývať na zlepšovanie životných podmienok obyvateľstva. Preto zlepšenie situácie v tej druhej oblasti spätne zvýši e, bezpečnosť. Preto treba merať účinnosť pomoci a táto pomoc môže byť oveľa účinnejšia pokiaľ by sme mohli počítať s pomocou krajín e, Strednej Ázie. E, tu podporujem to, čo povedala pani Ashton a pani e, Malmström, ale je potrebné obnoviť vzťahy s krajinami ako je Tadžikistan. Takisto treba posilniť aj logistiku, napríklad dopravnú. Ďakujem. Pán Karim. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Dnes sú teroristické útoky e, bombami denným, na dennom poriadku tak v Afganistane ako aj v Pakistane. A cieľmi sú školy, obchodné centra, centra miest, ale dokonca aj vojenské veliteľstva. E, vojaci e, zatláčajú z Afganistanu vzbúrencov do Pakistanu, ale ja si musím položiť otázku, odkiaľ títo teroristi neustále dostávajú tie svoje zbranie. Bolo by jednoducho veľkým zjednodušením povedať, že to je interná záležitosť Pakistanu. Je to o mnoho komplikovanejšia záležitosť a pani ministerka Malmström veľmi e, správne hovorila o otázke regionálnej spolupráce, pretože uh, E, prostredníctvom e, tejto našej novej funkcie vysokej, zastupiť, e, vysokej predstaviteľky EÚ pre zahraničné záležitosti môžeme komunikovať s Pakistanom a snažiť sa, do, snažiť sa dospieť k tomu, čo Pakistan môže robiť na zmierne tejto situácie. A takisto znížiť vzájomnú nedôveru medzi, medzi Pakistanom a Indiou. A ja som veľkým zástancom zblíženia týchto dvoch krajín, pretože Mm, pokiaľ eh, takáto, eh, takáto nedôvera existuje, tak veľa nedosiahneme. A pokiaľ Kašmír bude stať medzi týmito dvomi krajinami, takisto je to veľká, eh, brána, veľká stena medzi úspechom. Ďakujeme, pán Karim. Som presvedčený, že pokiaľ ide o akčný plán v nadväznosti na Afganistán a Pakistan, že je to rozumný plán, ale len v tom prípade, keď zdôrazňuje európsky prístup k Afganistánu, pretože sme plne angažovaní v Afganistane a už viac nemôžeme konať na základe toho, čo robia naši západní spojenci, respektíve čo nám chcú nanútiť. Ale myslím si, že je veľmi dôležité, aby tento akčný plán sa zameriaval predovšetkým na občianske iniciatívy. Som presvedčený, že prišiel čas vzdať sa e, týchto myšlienok a predstav o vojenskom víťazstve, pretože to predsa nie je možné vyhrať vojenskými prostriedkami, keď občan, samotní občania tejto krajiny nie sú na vašej strane a Taliban samozrejme má k dispozícii zbranie. Takže chcel by som zdôrazniť e, to, že je potrebné naozaj nájsť e, regionálne riešenie a e, susedov Afganistánu do tohto takisto zapojiť, pretože Afganistán im bude veriť. Ďakujeme pekne, pán Donžon. Veľa sa už povedalo na tému akčného plánu pre Afganistan. Ľutujem, že sa nekladie väčší dôraz na e, e, prepojenie misie EUPOL s misiou NATO v Afganistane. My vieme, že problémy misie e, EUPOL do veľkej miery súvisia s nedostatočným prepojením s misiou NATO. Pokiaľ ide o Pakistan, sme svedkami chronickej nestability, ktorá pôsobí ako krízový faktor pre celý región. Pokiaľ ide o boj proti terorizmu, my vieme, že Pakistan má veľmi blízko ke prepojenie s radikálnymi e, islámskymi hnutiami, ktoré operujú z Kašmiru a e, myslím si, že pomoc, ktorú predpokladáme poskytnúť, e, by bolo potrebné zamerať práve na e, tie oblasti, kde sa môžu potlačiť tieto nepriaznivé vplyvy. Ďakujem pekne, pán Cortés, máte slovo.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 Tali, Taliban a chudoba v krajine e, sú e, veľmi e, vážnym problémom, rovnako ako pestovanie opia. Myslím si, že európska stratégia musí byť účinná a musí vyviesť krajinu z chaosu, ale účinnejšia musí byť aj vojenská intervencia, ako aj demokratizácia a modernizácia Afganistanu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 Afganistane je skutočne mimoriadne vážna a medzinárodné spoločenstvo, najmä Európska únia, sa tým musí zaoberať e, predovšetkým v čase po e, prijatí Lisabonskej zmluvy. E, naša veľmi ambiciozná vojenská misia proti Al-Kaide musí na jednej strane priniesť aj posilnenie pozícií ktoré sú e, proti e, Talibanu. E, takisto je potrebné budovať občianskú spoločnosť v Afganistane. To nie je vzdelaná spoločnosť, pretože väčšina obyvateľov je, sú analfabeti a preto je potrebné prispieť k rozvoju tejto oblasti, ako aj k rozvoju sociálnej oblasti a posilneniu právneho štátu. E, treba zvýšiť počet detí navštevujúcich školu. E, pani e, Ashton, je potrebné skutočne budovať predovšetkým občiansku spoločnosť v Afganistane. Ďakujem a posledným rečníkom je pán Ron Hansel. Hádam mi dovolíte ako členovi e, iránskej delegácie predniesť niekoľko stručných pripomienok. E, v istom e, bode boli, bola diskusia s iránským veľvyslancom v Bruseli a išlo tam v podstate o ortiel smrti, pretože on niekoľkokrát v podstate argumentoval tým, že ústavične narastá obchodovanie s drogami medzi Iránom a Afganistánom. A práve preto si myslím, že toto je problém, ktorý by sme mali vlastne okrem korupcie riešiť v tomto akčnom pláne v nadväznosti na Afganistán. Srdečne ďakujem za pozornosť. Ďakujeme. Pani ministerka, máte slovo. Pani Malstrom, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Rada je veľmi vďačná za za veľký, veľké odhodlanie, ktoré parlament preukázal k tejto otázke. Aby som chcel len odpovedať na pár otázok. Pán Kasulides, um, jemu by som povedala, že tento akčný plán zohľadňuje ten regionálny rozmer a ten regionálny rozmer v ňom zohráva absolútne dôležitú úlohu. Uh, takisto e, kladieme veľký dôraz na dobré vládnutie, boj proti korupcii a princípy občianskej spoločnosti. A mm, Afganistan a Pakistan tieto oblasti sa snažia zlepšovať už dlhý čas. Ale pán Kasulides má pravdu v tom, že sme zatiaľ nevenovali veľkú pozornosť e, e, drogám, pestovaniu drog. E, hoci určité aktivity v tejto oblasti prebiehajú, napríklad v oblasti podpory technickej pomoci. Konkrétne podporujeme afgánsku vládu v snahách o zvýšenie prosperity a blahobytu v regióne, aby nebolo potrebné pestovať drogy. Súhlasím s tým, že snahy, ktoré e, sa vykonali doteraz, neboli dostatočne koordinované a to je veľkým problémom pre Európsku úniu. A preto je veľmi dôležité, e, že tento akčný plán e, teraz vzniká. Švedské predsedníctvo počas jesene veľmi tvrdo bojovalo za to, aby sme si vyjasnili, kto urobí presne čo, kto, podnik, e, kto podnikne aké kroky. A vďaka tomuto e, plánu teraz máme o mnoho jasnejšiu predstavu o vzájomných povinnostiach. Takže ja dúfam v podporu parlamentu a v to, že budeme úzko spolupracovať s jeho výborom pre zahraničné záležitosti. K pánovi Dožo, Europol je veľmi dôležitou súčasťou e, našej spolupráce v tomto regióne a, a policajná práca je, má veľký význam a my e, v tejto krajine vidíme množstvo schopných e, ľudí a Europol poskytuje v tých školeniach, ktoré sa organizujú, veľmi kvalitné služby. My sme však neboli schopní zabezpečiť tých 400 policajtov, ktoré, e, ktoré EUPOL potrebuje. No a ide v podstate z časti aj o vinu členských štátov. EUPOL sa snaží konsolidovať svoje činnosti na 6, 6 e, oblastí. E, spravodajstvo, vyšetrovanie, e, veliace štruktúry, prepojenie polície a prokuratúry, boj proti korupcii a obrana ľudských práv. Toto je 6 kľúčových priorít. A na to by E, chcelo vykonať e, záväzok na posilnenie policajných činností a e, preto budeme spolupracovať aj s touto organizáciou. Takže záverom, pán predsedajúci, akčný plán je veľmi dôležitý, pretože nám ide o lepšie využitie zdrojov Európskej únie koordinovanejším spôsobom. A potrebujeme sa tu zameriavať na to, čo sa deje dobré. No a z hľadiska regionálnej perspektívy by som bola rada, aby pakistanské aj afgánske orgány e, túto iniciatívu vzali za svoju, e, aby sa presadila e, občianská spoločnosť a obrana ľudských práv. No ale v tomto regióne sú aj ďalší partneri a my skutočne chceme s nimi spolupracovať. No a napojenie na londýnsku konferenciu, tam dúfame, že prezident Karzaj predloží svoje plány a že potom budeme môcť zvýšiť svoju podporu. Pomoc a podpora Európskej únie by, mala, by mali byť dlhodobé, by mali byť udržateľné a toto sú signály, ktoré chceme vyslať aj do tohto regiónu, pretože to bude trvať nejaký čas, ale chceme byť realisti. A pred nami teraz e, stojí množstvo práce a preto e, záväzky Európskej únie tiež musia byť dlhodobé a E, musia byť viditeľné a e, musia mať dobrý vplyv najmä na ženy a deti v tomto regióne. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predsedajúci a teraz dostáva slovo pani Ashton. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcela spomenúť niekoľko e, záležitostí, na ktoré upozornili vážené poslankyne a poslanci. Ja súhlasím s predsedníctvom v otázke drog. Tam potrebujeme reagovať koordinovane. A tu e, v podstate sa dostávame až do oblasti e, vidieckého rozvoja a budovania občianskej spoločnosti na vidieku. No a e, treba to jednoducho riešiť zo všetkých strán. A ja som veľmi vďačná poslancom za to, že upozornili na význam civilných záležitostí alebo problémov, ktorým čelí civilné obyvateľstvo. Mali sme taký prípad, kde v roku 2002 E, zdravotnú starostlivosť e, e, malo 7 obyvateľov, teraz má prístup zdravotnej starostlivosti 82 Takže aj vďaka našej pomoci sa podarilo zvýšiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti. A to, čo ste hovorili o tom, že vzdelávanie je absolútne zásadné a podpora detí takisto, to sú samozrejme pravdivé veci. My ďalej k stránke financovania by sme chceli povedať, že Eh, je to celkom dobre zvládnuté. Eh, OSN, ako aj Svetová banka eh, sa v tejto oblasti angažujú a v roku 2009 bola vydaná správa o stave v tejto oblasti. Pre tých, ktorí by ju nemali, tým ju môžeme zaslať. A tam sa uvádza, čo, aké prostriedky do tohto regiónu išli a čo sa s nimi chcelo dosiahnuť. Ale isté zvyšovanie efektívnosti je neustály proces a E, preto e, tam, tam chceme mať toho stáleho zástupcu. Viacerí kolegovia tiež spomenuli to, že treba zabezpečiť, aby sme plnili svoje záväzky v EUPOLE. E, bola spomenutá spolupráca s NATO. Ja už som absolvovala jedno zasadnutie s generálnym tajomníkom, aj s Richardom Holbrookom, aj s generálom Klusterom, aj s ostatnými a bavili sme sa o Afganistane, takže sa snažíme rozvíjať dialog, toto sú kľúčoví partnery a Isté to, čo sa hovorí o tom regionálnom aspekte, tiež mimoriadne dôležité, pretože my chceme, aby tento akčný plán e, túto regionálnu spoluprácu jednoznačne podporil a Už teraz e, prebiehajú veľmi praktické činnosti, kde sa e, povedzme zameriavame na budovanie mostov a železničných spojení No a tá londýnska konferencia, to je v podstate akýsi ďalší e, dôležitý mílnik 29. januára, bude v Londýne a bude sa tam hovoriť o otázkach bezpečnosti, vládnutia, sociálnych záležitostí, ekonomiky a regionálneho rozvoja. Takže skutočne veľmi dôležité oblasti. Záverom, pán predsedajúci, veci alebo problémy, ktoré ešte stále vidím, sú v oblasti vzdelávania, obchodu, e, spravodlivosti, ekonomiky. To sú všetko veci, e, v ktorých mám pomerne veľké skúsenosti. Ďakujem veľmi pekne. Týmto uzatváram súčasnú rozpravu a ďalším bodom na našom programe sú, je vyhlásenie Radia komisie k Bielorusku. A tu prvým rečníkom je pani Cecilia Malmström z Rady. Máte slovo, pani ministerka. Tak so mycket. Herr talman.